Buenas tardes. Dobré popoludne. Začneme naše zasadnutie. Budem vystupovať po španielsky. No, no- Ak nie sú pripomienky, konštatujem, že návrh eh, programu rokovania je schválený a takisto aj zápise zo schôdzi 10. a 11. apríla, 2. a 3. maja 2017. Prvým bodom je informa, respektíve prvým štvrtým a prvým našim bodom diskusný bude správa o správe komisie o Turecku. To je také druhé preskúmanie. Turecko sa stretáva s, samozrejme viete, že je v zlej situácii, má problémy, pokus o atentát v apríli, v, v apríli e, bolo referendum, potom e, parlamentné zhromaždenie Rady Európy e, prijalo uznesenie zatiaľ, čo e, Pokračuje v Turecku aj núdzový stav, ktorý ešte zrušený nebol. Predseda, pán predseda Tajany spoločne s pánom Junckerom a s pánom Taskom sa zišli s prezidentom Erdoganom. Predpokladá sa, že správa výboru AFIT bude významným príspevkom k našej ďalšej práci. Pripomeniem, že delegácia komisie plánuje, e, plánuje návštevu a pravdepodobne aj s podvýborom. Druhá, ale dátumy ešte neboli dohodnuté. Poprosím pani spravodajku, ja len pripomeniem, že hlasovanie bude zajtra o 9. A už teraz odozdávam slovo pani Katipíri. You, And... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som v promade využila túto príležitosť a poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom sekretariátu a samozrejme všetkým skupinám skupinám, ale aj ostatným zamestnancom, ktorí slavili nie že hodiny, ale dni na tejto správe. Myslím, že všetci vieme, že tu v parlamente, keď sa pozrie notlivé skupiny, tak tie názory k Turecku sa rôzne, ale ja som vždy, prís, ja, ja som vždy píšná, že e, že sa vždy vieme dohodnúť aj nejako na rade, ktorá nevyšla to správne posolstvo a ja som naozaj píšna, že naozaj tie hlavné politické skupiny dokážu potvrdiť tú líniu, na ktorej sme sa dohodli v kontexte 25 kompromisov. Tých pozmeňovacích návrhov bolo 229, časová lehota je jasná, je, jas, je jasné, že naše posúdenie, ktoré je unilaterálne, je také, že balíček, ktorý bol, ktorý bol predložený k referendu, nie je v súlade s eh, kodaňskými kritériami a preto náš parlament vyzýva členské štáty a komisiu, pokiaľ tento ústavný balíček bude nezmenený, implementovaný, tak to bude musieť viesť k pozastaveniu negociačných rokovaní. A my sme jednou z troch inštitúcií, e, ktorá má veľmi jasnú stratégiu k Turecku a jasnú líniu, ktoré sa pridržame. Ja si myslím, že všetci si myslíme, že e, že ak nebudeme mať stanovisko, tak to určite nepovedie k, nejak, k nejakému vyhranenému názoru. Takže všet, s výnimkou 37 členov, všetci z nás podporili pozastavenie negotiačných rokovaní a sme naozaj zomknutí a chceme vyslať silné po, posolstvo. Aj tento týždeň, keď sa schádzajú lídry, posolstvo parlamentu je zjednotené. Na pôde parlamentu sa odohralo veľa diskusí k situácii v Turecku. Ja nebudem to všetko teraz opakovať. Myslím, že všetci súhlasíme s vyhodnotením, s tým, že veci sa nelepšia Naopak e, e, boli sme svedkami odsudenia sudcu a tak ďalej. Boli sme svedkami toho, ako poslanec z, z hlavnej opozičnej strany tureckej bol zatknutý a odsudený na, dve, na 25 rokov väzenia a v tejto chvíli je opozícia na ulici v Turecku a kráča z Ankary do Istanbulu a nesie nápis, nesie so sebou nápis Spravodlivosť. Ja si myslím, že mm, môžeme vyslať posolstvo ľudskému, tureckému ľudu, že budeme vždy na strane tých, ktorí bojujú za demokraciu. Toľko ak, je, ak sú nejaké otázky, nech sa páči pred zajtrajším hlasovaním, ale dovolte mi ešte povedať, ja som naozaj pyšná na to, že tretí rok po sebe všetci tieňoví spravodajcovia zohrali konštruktívnu úlohu v tom, že sme sa dopracovali do tejto fázy a dúfam, že zajtra druhá väčšina bude hlasovať za túto správu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Pani Manesku za tieňových, ďakujem veľmi pekne. Ja vystúpim za pani Zomer v prvom rade gratulujeme k spolupráci s pravodajkyňou. Minulý, minulý rok sa nám podaril dobrý výsledok s uznesením, ale bohužiaľ došlo k dramatickému vývoju odtedy, teda pokus o prevrat, e, referendum k ústavnej reforme, ale napriek celkovému konsenzu e, sme mali štyri diskusné kola, diskutovali sme o kompromisoch a kompromisy sú dôležité e, k opatreniam po, k drastickým opatreniam po po eh, tom pokuse o prevrat, potom nesúlad eh, s konanskými kritériami a potom eh, potlačané slobody, slobody prejavu a tak ďalej. Som rada, že sme našli kompromis k formálnemu pozastaveniu prístupových rokovaní. Toto by malo byť formálne pozastavené, pokiaľ pokiaľ sa ústavný balíček implementuje nezmení, pretože zmeny nie sú v súlade s kodanskými kritériami, tak ako, tak ako bolo uvedené, treba vystupovať jedným hlasom a treba odsúdiť diktátorské správanie prezidenta. Ďalšou dôležitou vecou, ktorá zistila EPA, bolo to, že e, áno, nikto nerozumie tomu, prečo prečo dávame stále Turecku peniaze, že treba zastaviť prístupové rokovania, ale eh, preto voláme aj preto voláme aj po pozastavení e, financovania IPA, ako náhle budú pozastavenie rokovania. Tie finančné prostriedky, ktoré boli už Turecku prislúbené, by mali byť priamo e, transferované e, obč- tureckej občianskej spoločnosti a je dôležité, aby sme, aby, aby sme, aby sme hovorili aj o urážkach pred referendum, napríklad urážky otázka e, európskych občanov, pokiaľ ide o Cyprus, otázka, ktorá je každý rok predmetom intenzívnych diskusí. My sme minulý rok povedali, e, ale uznávame, že uznávame aj samozrejme ten pokrok, ktorému došlo v nedávnych mesiacoch celkovo. Sme mali dobré rokovania, mohli by sme sa dohodnúť o, dobrých, o, o dobrom kompromise a dúfame teda, že naozaj zajtra si náš text vyslúži e, väčšinu, ktorá bude za ňo hlasovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Belder. Ja, ďakujem, meneer de voorzitter. Eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, vážená pani kolegyňa Piri, ehm, eh, veľmi rád spomínam na naše rokovania o pozmeňujúcich návrhoch. Vy ste bola veľmi ústretová, pokiaľ ide o všetky pozmenujúce návrhy. Naozaj sa teším, ako to celé prebehlo. Komunikácia bola kvalitná, podarili, podarilo sa nám nájsť formulácie, ktoré sme nakoniec aj potom všetci podporili. Myslím, že rokovania ako kompromisným návrhom boli pre mňa veľmi príjemné. Som presvedčená, presvedčená, že môžem podporiť kompromis a odporúčiť ho aj svojim kolegom. V každom prípade ono to samozrejme celé pokračuje. Uznesenie nám nestačí, ak sa pozrieme na výsledky referenda, tak tí, ktorí Turecku podporujú demokratický právny štát, si určite zaslúžia našu 100% podporu a s náležitými politickými prejavmi a posolstvami a mali by sme túto diskusiu viesť dôstojným spôsobom a to záujmu tureckého ľudu, musíme pomýšľať aj na tých, eh, ktorí sú v nedobrovoľnom vyhnanstve v Nemecku či inde v EÚ. Aj tieto osoby musíme podporiť, nezabúdajme na nich, tak aby sa mohli vrátiť do krajiny, ktorú, ktorú, ktorú bude môcť eh, byť možné označiť ako demokratický právny štát. Sa páči, pán Maus? She's just right. Ah, ah okay. Let's go. Pani Sagan. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Wilder. Áno, ja som sa ponáhľala dovnútra, tak... Eh, eh takže nie je jednoduché sa určite vyjadriť situácii k Turecku a ďalším krokom. Myslím si, že spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia po dlhých úvahách a rozprávach našli takú tú kľúčovú líniu, ktorá na jednej strane pripomína naše uznesenie z minulého roka. Uh, v rámci ktorého parlament eh, chcel mm, prisúdiť dôsledky k porušovania mm, ľudských práv v Turecku, najmä, najmä po, po pokuse po, o, o prevrat. Pochopiteľne ďalším kľúčovým vývojom bolo referendum k balíčku o ústavných reformách. No a my sme boli jasne za väčšinou. A síce, že pokiaľ bude balíček prijatý v nezmenenej forme, tak automaticky, a ja hovorím bohužiaľ, e, to povedie k takej situácii, kedy už e, Turecko nesplňa kodanské kritéria. Hovoríme to jasnou rečou v tejto správe a myslím si, že to je jadro našej práce. A môžem hovoriť aj dlhšie o našich obavách, ale myslím si, že rešpektovanie základných eh, ľudských práv, eh, sloboda tlače, práva jednotlivých eh, menšín, nezávislá justícia a tak ďalej. To sú všetko veci, o ktorých by som mohol hovoriť, ale ja si myslím, že tieto veci sme už neraz, neraz a už neraz zdôraznili a už roky ich zdôrazňujeme. Obávam sa ale trošku um, také, takého, troš, tak, takého chýbajúceho rázneho názoru zo strany komisie a rady a preto je práve dôležité my ako zástupcovia európskych občanov, aby sme my hovorili jasným, jasnou rečou a vyslali posolstvo. Všetko, čo sa deje v Turecku, aby to všetko malo e, jasné dôsledky. Záverom mi dovolte povedať, ide o, vec, ktorá sa objavovala, hm, je tu ide situácia, ktorá predmetom diskusii a tu je dôležité, to, že moja skupina, ja si myslím, že ani celý parlament nezamýšľa, aby bola táto správa nejakou fackou e, do tváre e, tureckým občanom, ktorí sa obávajú o smer, ktorým ich krajina e, násmeruje. Ale ak my nebudeme stáť pri tých hlavných princípoch v Európe, kto potom bude? E, musíme musíme hájiť aj tých, eh, ktorí chcú žiť v demokratickej krajine a e, musíme podporovať princípy právneho štátu. Preto je veľmi dôležité aj pre tých, ktorí nás sledujú z Turecka, žiadajú o preklad. Je dôležité, aby oni pochopili, že aj my chápeme, že to je polarizujúca otázka a my, a my počúvame a my rozumieme obavám e, tých, ktorí sú vo vezení, tých, ktorí majú obrovské obavy ohľadne budúcnosti krajiny, ale máme pocit, e, že nemáme voľbu. Jednoducho musíme musíme jasnou rečou hovoriť o, princíp, princípoch EÚ a jednoducho kandidátske krajiny sú, musia byť brané na zodpoň. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať e, Katy Piri, našej kolegyni, pre, pretože už tretí rok za sebou pracovala spoločne a dôstojným spôsobom so všetkými e, tieňovými spravodajcami. Aj im veľmi pekne ďakujem a e, som rád, že sa nám podarila takáto dohoda, ktorá určite ide dobrým smerom. Nie je prekvapením, že e, budem hovoriť o Cypre. Opätovne očakávame 29. E, tohto mesiaca rokovania v Ženeve. A chcela by som hovoriť tu na pôde parlamentu o tejto téme. Ja si myslím, že naše odkazy sa musia dostať smerom na komisiu a na radu. Zdá sa, že tentokrát e, v Ženeve sa opätovne bude hovoriť o budúcnosti cyperských Grékov a Turkov. Uh, Európska únia je veľmi ambiciózna, pokiaľ ide o riešenie problému cyperského, ale nemyslím si, že táto ambícia korešponduje s jednotlivými údajmi alebo s praktickými krokmi. Turecko hovorí, že problém Cypru nie je európskym problémom, ale dnes v Atenách pán Juderum uviedol, že ide o tému, ktorú by mala riešiť OSN. A samozrejme, tieto veci určite nepomáhajú. A to nehovorím o mnohých ďalších vyhláseniach vysokých tureckých predstaviteľov. Takže to určite nenapomáha urýchleniu riešenia cyperského problému. Takže očakávam, že kolegovia a komisia a rada začnú konať čo najrychlejšie a e, v rámci svojich kompetencií a že maximálne úzia, ako budú môcť. A Chcem, aby vyslali jasný odkaz Turecku, aby sa konečne cyperský problém vyriešil. Mnohí hovoria, dobre, prečo ale musíme zatlačiť na Turecko? To je jednoduché. Turecko je okupačnou silou na, v rámci jednej časti Cypru a dôvod chýbajúceho riešenia cyperskej otázky. Je jasné, že cyperskí Gréci takisto majú, bez pochyby určite majú svoju zodpovednosť, ale hlavným problémom je Turecko. No a k správe. Dovolte mi zo pár prípomienok. Na začiatku som povedal, že sa správa uberá dobrým smerom. Sú tam určite témy, ktoré nás trápia, napríklad návrh aktualizácie e, colnej únie, Nerozumieme tomu, ako je možné aktualizovať e, jednotlivé naše vzťahy, keď, keď Turecko neuplatňuje ani v súčasnosti platné pravidlá v spojitosti s colnou úniou, napríklad v prípade Cypru. Ďalej, liberalizácia víz. Turecko e, neuplatňuje tieto pravidla v prípade Cypru. Dobre, toľko som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne pani Píri, všetkým tieňovým a prosím, prosím zástupcov Európskej únie, aby naozaj zatlačili na Turecko a aby vynaložili úsilie, e, ako je to len možné, ako je to len v ich silách, aby sme konečne mohli vyriešiť tento problém. Cypru, pán Bukner. Thank you very much. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za intenzívnu prácu Náš tím spravodajca je spokojný, pokiaľ ide o e, obsah správy, najmä pokiaľ ide o pozastavenie rokovaní. E, e, ak ak vstúpi ústavný balíček bez zmeny do platnosti. Ale máme obavu hľadne toho, že, e, e, že, že ten popis, ako ste hovorili ohľadne um, ohľadne ľudských práv, um, že, že vláda využíva využíva e, svoju, svoje právomoc na to, aby stíhala stovky ľudí. Takže ja by som sa chcel vyjadriť k novým zatknutiam, ktoré sa udiali. A ja som bol práve v Turecku, v, v, v kurdskom regióne pred mesiacom a deň potom, čo sme odišli, mnohí, mnohí, mnohí, s ktorými sme hovorili, boli zatknutí. Pravde, podobne, pretože sa s nami stretli a diskutovali s nami. Sme sklamaní, že sa tam, že sa tam nehovorí správe o, o dramatickej akej situácii v Turecku o tom, že tam je prakticky občianská vojna, ale predsa len ešte sa vyjadrím k tomu, čo bolo uvedené pred chvíľočkou. Aj my, aj my sme proti, veľmi proti celnej únii. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže nech sa páči jed, na jednu minútku teraz, pretože tu máme Latinskú Ameriku a príde predseda Rady ministrov Bosny a Hercegoviny o štvrté, takže na minútku. Pán Kristofor, nech sa páči. Ďakujem. Ide o to, že my sme úniou hodnot a princípov. Turecko nerešpektuje žiaden z týchto hodnot. Najhoršie je to, že Turecko nerešpektuje e, hodnoty iných členských krajín Európskej únie. Viete, že Cyprus, e, Grécko veľmi často e, existujú pres, vstupy na naše územia, grécké či cyperské. Ankarský protokol sa nepoužil. Je to naozaj urážka pre EÚ. Celná únia takisto nie je aplikovaná Turecko. Kde je teda solidarita iných krajín voči e, Cypru? Náš e, prezident pán Anastiadis robí všetko preto, aby sa dosiahla zmluva. Ale EU musí si uvedomiť, že nebude riešenie, ak Turecko si naďalej bude žiadať E, že bude e, e, garantujúcou silou, pokiaľ ide o Cyperskú republiku. Bezpečnosť Cypru by mala garantovať EÚ, nie? Ďakujem pekne. Myslím si, že spravodajkyňa aj ďalší spravodajcovia dobre popísali um, situáciu ľudskoprávnu v Turecku Osobitne by som vyzdvihol bod, ktorý sa tu viackrát zopakoval. Komisia sa momentálne snaží e, e, obnoviť colnú úniu s Tureckom. Prečo? Prečo nad rámec záujmov ekonomických určitých krajín EÚ a určitých tureckých podnikov, aké vysielame posolstvo voči Turecku. Je to proste hra každodenná s pánom Erdoganom, ktorá sa každodenne priostruje. Komisia sa tu snaží obnoviť predsa túto zmluvu. I ja chcem poďakovať Katy a ďalším za to, e, ktorý sa podelí na tejto správe. Je dôležité, že parlament vysiela jasné a silné posolstvo. Toto posolstvo nie je len o tom, že e, ho adresujeme e, pánu Erdoganovi, ale je, patrí e, tureckému ľudu. Oni sú tými, ktorí potrebujú našu solidaritu. A táto solidarita zahrňa silnú kritiku Erdoganovho diktátorstva nielenže porušuje ostro kodenské kritéria, ale i množstvo ďalších práv, vrátane pokusov každého umlčať, nehovorím ďalej o týraní a umrtiach, e, ktoré sú v tých jednotlivých e, centrách zadržiavania. Pred týždňom Erdogan dal interviu portugalskej televízii, E, obvinil vlastne žurnalistu, keď ho ten konfrontoval e, s, e, otázkou štátneho prevratu, hovoril o teroristickej propagande a to je naozaj nekompatibilné s našimi hodnotami. Naše pozície by mali byť jasne deklarované. Pán Epitideos. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o e, vzťahy medzi EÚ e a Tureckom, tak tieto existujú veľmi dlho. Je Sú to 10 ročia. E, ide o, naozaj o stav akoby nádorový. Nie je tu žiadne zlepšenie treba presne vedieť, čo sú ciele Turecka, čo presne nechcú urobiť. Ale my, e, my sa snažíme mu vychádzať v ústrety. Európska únia naďalej e, pokračuje tú štrosiu politiku. Chce upokojovať e, Turecko a Turecko e, vlastne neprestáva hroziť Grécku Cypru, neuznáva Cyprus. Je naozaj opak jeho tendencia. Realistická politika voči Turecku by mala byť politika tvrdšia. Mali by sme prestať s financovaním Turecka inak nebude žiaden pokrok. Ďakujem. Ďalší rečník sa páči. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι συγκρίνοντας αυτή την έκθεση με το παρελθόν. Keď túto správu porovnáme s ďalšími správami z minulosti, už tak si myslím, že spravodajkňa je ešte v zložitejšej situácii. Myslím si, že tento text priamo súvisí s realitou. Mám však otázku na pani Piri. Prečo modifikácia, pokiaľ ide o e, embargo, e, pokiaľ ide o predaj zbraní tu, tu, Turecku, prečo sa to nezohľadnilo v tejto správe? Tí, ktorí, to čo je trošku sklamaním, to sú povinnosti EÚ e voči Turecku. Pokiaľ ide o Cyprus, Ide o veľmi dôležitú otázku. Je to povinnosť EÚ e Európy. Ide tu o rešpektovanie e, právneho štátu v EÚ. Nie je to otázka politického názoru. Je takisto otázka hrozie voči e, cyperskej ekonomickej zóne a samozrejme i ďalšie otázky. Pán López. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne e, pani spravodajkyni za prácu. Samozrejme, komplikovaná, komplexná problematika. Um, Ďakujem aj temným spravodajcom. Chcel by som e, uvieť, že kompromisné návrhy nám umožňujú vyslať jasné posolstvo v Turecku a hovorí sa tam jasne, že pre parlament skončila e, formulka business as usual, najmä z pohľadu čo sa, toho, čo sa udialo minulý, minulý rok. Došlo ku polarizácii, k nespravodlivej kampani. Čiže e, my, my sme to teda takto vnímali. Ale samozrejme, treba si teraz presne premyslieť, akým, akým spôsobom by mal prebiehať politický dialog. Či už nám to umožňuje nejaká, nejaká diskusná platforma alebo colná únia, nezabúdajúc, nezabúdajúc na finančné prostriedky a tak ďalej. Čiže akým spôsobom máme vynaložiť e, svoj vplyv a pomôcť tým 49% ľuďom, ktorí nehlasovali za konštitučnú reformu. Takže pán Popovský, nech sa páči. Thank you very much. Uh, Ďakujem. Opätovne vítame úsilie spravodajcov zachytiť tie hlavné výzvy vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom tým vyváženým spôsobom v Dokazujú to mnohé pozmeňujúce návrhy k správe. My zdieľame mnohé obavy, ktoré správa obsahuje. Vyjadrili sme to za mnohých okolností, osobitne pokiaľ ide o slobodu prejavu, právny štát, nezávislosť súdnictva a základné práva. Máme veľké obavy, e, pokiaľ ide o e, pokles kvality týchto faktorov a návrat späť situáciu bojovníkov za ľudské práva, príprav, posledné nedávne príklady, napríklad v súvislosti s pobočkou Amnesty International v Turecku, zatýkanie členov eh, parlamentu a veľmi eh, svojvoľné používanie protiteroristickej legislatívy Komisi, e, vaše správy sa kryjú s e, posúdením e, zo strany komisie vzhľadom na nedávne udalosti a aj, aj posledné správy o Turecku. Turecko zostáva jedným z našich najbližších a dôležitých partnerov. Chceme, aby sa nezdelovali EÚ. A to bolo tiež posolstvo voči tureckému pr- prezidentovi, ktorému 25. mája pertraktovali Tusk a Juncker. Množstvo stretnutí bolo naplánovaných v budúcich mesiacoch, alebo teraz sa pripravujú. Mali by sme e, sa zapájať do spolupráce v oblasti energetiky, tra, dopravy. Budeme pokračovať e, k migrácii a tak ďalej E, diskusie o novom mandáte alebo mandáte pre obnovenie a modernizáciu celnej únie. To všetko pokračuje na pôde e, rady. Záverom by som zdôraznil, že angažovanie určite bude pokračovať. Zahrnie to i úzke sledovanie, e, vývo- podrobné sledovanie vývoja v Turecku a takisto vývoj v otázke zmien ústavy Ďakujem, pán Popolský, ďakujeme za to, že ste mi vyšli v úsete, pokiaľ ide o rečnícky čas. Zajtra sa bude hlasovať na výbore a potom prvý týždeň e, na plene. Ďakujem, boli tu otázky a preto by som rýchlo zareagovala. Napríklad, pokiaľ ide o colnú úniu, dohoda, ktorú sme dosiahli, je rovnaká ako tá, ktorú sme dosiahli keď diskutoval AFET o stanovisku k aktualizácii colnej únie. Je to nezmenené. Viem, že je tu cyperská otázka. Cyperská vláda, ktorá nesúhlasí s touto pozíciou, vieme, že GUE a Zelení túto pozíciu nepodporujú, ale bola tu väčšina, hlasovali sme, takže zrazu tu nezmeníme postoj e, AFETu. A ja som presvedčená, že ak ak budeme mať, e, že máme naďalej určité páky voči Turecku cez ekonomiku. Jediné e, manevrovacie pole je otváranie colnej únie, e, rokovaní k tomuto bloku, ale je jasné, že sa dajú uzavrieť len vtedy, keď bude jasné, že Turecko bude implementovať rovnakým spôsobom voči všetkým 28 krajinám. Súhlasím s Cyprom, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Hadži Georgiou, potrebujeme prípad úspechu. Vieme, že rozhovory, ktoré prechádzajú ťažkým e, obdobím, určite e, dospejú k úspešnému záveru. Všetky parametre, ktoré sú dôležité pre Cyperskú republiku, sa spomínajú v správe. Nebudeme sa navzájom e, vyviňovať, nebudeme tvrdiť, koho je čo chyba. Nezapracovali sme také texty, ktoré by neboli použité už minulý rok. Pokiaľ ide o e, kolegov od zelených, som prepravená, som prekvapená, keď počujem vašu retoriku, pretože pri rokovaniach s vašim kolegom sme mali veľmi dobrú dohodu k príslušným otázkam. E, e, neuznávam, že by sme používali veľmi e, e, meký jazyk, hovoríme veľmi jasne, pokiaľ ide o zatýkanie poslancov, novinárov, prepúšťania a zatýkania, situácia na juhovýchode, v obezeniach. Myslím si teda, že toto je najtvrdší jazyk, ktorý e, v týchto otázkach EU nájdete. A dôvod, prečo to nevoláme občianská vojna, je ten, že veľká väčšina tohto parlamentu uznáva, PKK, e, kurdskú stranu práce, ako teroristickú organizáciu. Ako náhle budeme hovoriť, že je to občanská vojna, tak je to niečo, čo nesúvisí s PKK. Situácia na juhovýchode je hrozná. E, rešpektujeme to. E, pol milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy, ale použiť výraz občianská vojna má jasnú konotáciu a to väčšina v tomto parlamente nechce podporiť. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, kto bol vlastne e, strojcom e, prevratu. My nie sme e, sudcom, my nevieme, kto bol vlastne za tým štátnym prevratom a všetky pozmete návrhy, ktoré jasne poukazujú, dospeli sme k záveru, že, že očakávame príslušné dôkazy, pokiaľ ide o páchateľov prevratu. Takto prístup, prístup by máme teda aj parlament. Pokiaľ ide o Chcem vám tiež poďakovať e, za komentáre zo strany komisie. My chceme, aby sa Turecko priblížilo EÚ. Nechceme ich odtláčať, ale určité kroky majú aj svoje následky a my sa musíme starať o svoju vieryhodnosť. Rokovací rámec roku 2005 je jasný. Ak tu bude pokračovať porušovanie ľudských práv a veci nebudú v súlade s konanskými kritériami. Musí to mať aj svoje následky. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, je dôležité o tom diskutovať a ideme hneď na ďalší bod. To je druhé preskúmanie správy z vlastnej iniciatívy ohľadne politických vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Náš kolega, pán Javi López, je správodajcom. Bolo predložených 258 pozmenujúcich návrhov a pán správodajca už zorganizoval eh, prvú diskusiu s tými správodajcami a jeho návrhu na 27 kompromisných návrhov. Nech sa páči, pán López. Ďakujem, pán predseda. Eh, poprosím vás, aby ste, tí, čo opúšťate miestnosť, učinite tak e, v tichosti. Zapáči, môžete pokračovať. Ďakujem, pán predseda. La verdad es que ya mantuvimos una, un primer intercambio de puntos de vista. Áno, áno, je pravda, že sme sa už stretli k návrhu. Ja som sa chcel len stručne vyjadriť. Uh, hovorili ste, áno, bolo predložených 258 pozmenujúcich návrhov strany poslancov. Ja si myslím, že tie na, pozmenujúce návrhy e, za, ich účelom je zlepšenie a doplnenie návrhu. Našim záujmom je dopracovať sa k širokému konsenzu a zároveň a uznávame, že sú tam isté špecifika, každá z krajín má svoje špecifika a aj o nich hovoria jednotlivé pozmenujúce návrhy. Je potrebné samozrejme o tom diskutovať, dopracovať sa ku kompromisu, ale zároveň samozrejme treba mať na pamäti, že filozofia je taká, že máme teraz prvý návrh, táto správa, Ehm, máme túto správu, cieľom je aktualizácia vzťahov s Latinskou Amerikou, treba treba posilniť tieto vzťahy na pozadí e, medzinárodného vývoja. Ide takisto aj o správu, ktorá je zacielená na nástroje našich vzťahov a na to, ako zlepšiť naše vzťahy a je zacielená na spoločnú agendu a na spoločné výzvy. Riešime to zo symetrickej priezovej perspektívy, teda teda je to správa o tom, ako možno zlepšiť naše vzťahy a ako môžeme pomôcť riešiť, e, respektíve ako môžeme spoločne riešiť výzvy, ktoré stoja pred medzinárodným spoločenstvom. Povedal som mu, že e, pozmenujúce návrhy obsahujú veľa pozitívnych aspektov. Pravdepodobne e, budeme pracovať, teda do, práce, do správy zapracujeme kalendár medzinárodných e, dohôd, o ktorých sa rokuje. Chceme, aby sa o regióne hovorilo, chceme sa na to zamerať prierezovo. E, sú tam, hovorí sa aj o konkrétnych e, ťažkostiach jednotlivých krajín. Mm. Dúfame, že počas nadchádzajúcich týždňov budeme schopní sa dopracovať e, ku konsenzu, čo je vlastne cieľom našej správy. A samozrejme ďakujem veľmi pekne všetkým za spoluprácu. Ďakujem pán López, nech sa páči pani, pán Luis de Grandes. Nech sa páči, ak, e, ak ste pripravení, alebo kedykoľvek e, môžete sa ujať slova. Áno, takže už som vypol telefón. Som... Mm, musím naozaj oceniť eh, prácu pána spravodajcu. Pán spravodajca bol otvorený dialogu, spolupráci Samozrejme, tie kompromisy ešte skompletizované neboli, ale už sme o nich diskutovali, musíme a naozaj sme všetci uznali e, jednotlivé pozmenujúce návrhy, povedali sme si, diskutovali sme o hodnotách, ktoré si želáme, aby boli v správy zakotvené. Pán spravodajca hovorí o o, o, o vzájomných vzťahoch, o, o vzájomných aktivitách. Hovorí sa o tom, že ide o, o vzťahy, e, kedy my povedzme, poskytujeme rady našim partnerom, ale nikdy nič nenakazujeme a myslím si, že e, hodnota tejto správy je aj v tej biregionálnosti, je v tom, že tu zdôrazňujeme dôležitosť našich vzťahov, ktoré vychádzali zo spoločných záujmov, akými sú e, demokracia, ľudské práva, právny štát a tak ďalej. Čiže toto sú, toto sú dôležité princípy, ktoré zdieľame a ktoré treba zdôrazniť. E, Región Latinskej Ameriky by mala byť prioritou, e, strategickou prioritou pre Európsku úniu. Oceňujeme pokrok e, Latinskej Amerike smerom k posilneniu práv, k socia- posilneniu sociálnych práv a mm, oceňujeme, oceňujeme aj ich snahu o e, vypracovanie jednotlivých politík. Tie veci samozrejme my zdieľame Myslím si, že mm, Európsky parlament určite tieto princípy mm, zdieľa. Ďalej hovoríme o výskumu, výskume a vývoji, hovoríme o environmentálnej problematike, hovoríme o boj proti e, trestnej činnosti. Um, pracovali sme na tom, aby, aby aj tieto aspekty boli zapracované do správy. Hovorili sme o, o, o rámci, o, o rámci pre ďalší rozvoj, hovorili sme o ekonomike, o diverzifikácii ekonomiky. To sú dôležité aspekty, ktoré nás majú spájať a myslím, že môžu nakoniec prispieť k tomu, že tento re- región, ktorý je našim priateľom a partnerom, môže môže teda prispieť k blahobytu, svojmu blahobytu. Hm. Myslím si, že toto všetko je pomerne dobre zakotvené v správe. Hovorím, nie je ešte skompletizovaná, ale budeme naďalej pracovať a diskutovať. A ja som v zásade veľmi spokojný, bez hľadu na to teda, že sa bude ďalej pracovať ešte a budeme jednotlivé veci e, finalizovať. Pán predseda, ešte nakoniec chcem povedať, že samozrejme parlament sa obáva ohľadne Venezuely, my sme e, veľmi jasne vyjadrili naše posolstvo, náš názor, že sa obávame ohľadne e, zhoršujúce sa situácie vo Venezuele. Je veľmi dôležité, aby Národné zhromaždenie e, začalo náležite vykonávať svoju funkciu a aby veci prebiehali transparentne a podobne. Čiže toto je veľmi dôležité. Ja som, ja som nemal žiadnu pochybnosť samozrejme, ale objavil sa to aj v našich konverzáciách Ehm, zajtra sa bude hlasovať, e, diskutujeme aj o Kube, takže to všetko pán, to všetko pán predsed, predseda. Takže ešte raz ďakujem pánovi spravodajcovi za spoluprácu, za to, že zohľadnil naše názory vo svojej práce. Ďakujem veľmi pekne, ako som už predtým povedal, vážení kolegovia, o štvrtej medzi nás e, príde náš e, host, takže pán Mal, sa páči, pán stručne. Veľmi stručne. Javierová práca je mimoriadne pozitívna, má vynikajúci prístup. Som si istý, že sa dopracujeme k dohode. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti, Javier. Dobre, takže aj ja teraz eh, za GUE som chcel po, po, poblahopriať Javierovi. Obro, vynikajúca práca, naozaj si sa snažil zohľadniť eh, naše stanoviska, my sme boli k dispozícii, ale E, myslím si, že e, sa tam ale... Je, je, je tam trošku taká nerovnováha, pretože neriešime e, rovnakým spôsobom všetky krajiny, ale myslím si, že na tom, na tom budeme ešte ďalej pracovať. No a teraz myslím si, že pán, pán Brok, nech sa páči. No, som to. Nie, dobre. Pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Naozaj veľmi stručne. Veľmi pekne ďakujem pánovi predsedo, pánovi spravodajcovi. Bol naozaj konštruktívny. Snažil sa nám výjsť v ústrety, e, Ide o veľmi dôležitý región, strategicky dôležitý región. A ja som sám predložil pozmenujúce návrhy a my sme o tom diskutovali, ja som tam chcel zdôrazniť dôležitosť e, strategickú jednotlivých krajín Mexika, Brazília a tak ďalej. Treba, treba zdôrazniť ale aj časové lehoty, ktoré sú zakotvené v dohodách Mercosur a tak ďalej. Je veľmi dôležité ďalej zdôrazniť všetko, čo sa týka podpory výboru e, novému konsenzu pre rozvoj a naozaj pán spravodajca sa snažil o kompromis a ja som naozaj veľmi vďačný aj za, aj, aj za to, že sa snažil výjsť eh, v ústrety môjim pozmenujúcim návrhom, takže dúfam, že ako povedala tieňový spravodajca z mojej skupiny, eh, že si správa vyslúži podporu parlamentu. Ďakujem, pán Mianmo. Pán Milan Mon, nech sa páči. Integradoras. Áno, ja som takisto povďačný za inšpirujúce slova, za a za konštruktívnu atmosféru. Počas e, rokovaní e, my sme tiež predložili zo pár pozmeňujúcich návrhov. E, pán Luis de Grandes o tom už hovoril. latinsko Latinskoamerické krajiny by mali byť našim takým prirodzeným spojencom vzhľadom na históriu, jednotlivé princípy a tak ďalej. A keďže všetci hovoria o pozmenujúcich návrhoch, a ja budem teraz hovoriť o pozmenujúcich návrhoch svojich, pretože tie poznám najlepšie, ja by som e, ja e, som navrhoval vyškrtnutie 4, 5, 4, takže by som poprosil pána spravodajcu, keby to zohľadnil. Predseda, ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz nech sa páči pán spravodajca. Výborne ďakujem, pán predseda. E, som veľmi povďačný kolegom za e, pripomienky, či už ide o tieňových spravodajcov, ako aj e, poslancov. Myslím si, že, myslím si, že môžem potvrdiť len to, čo povedali, že sa to všetko odohrávalo v konštruktívnom duchu. Ale doplním predsa len ešte, ako povedal pán Luis de Grandes, táto, cieľom tejto správy je zdôrazniť spoločné hodnoty, to v prvom rade, a v druhom rade spoločnú agendu, to, to nie je to isté, čo, čo, čo spoločné hodnoty, ale to sú, to, to sú práve tie témy, na ktorých treba spoločne pracovať v medzinárodnom kontexte. A po tretie, hovor, je dôležité hovoriť o nástrojoch, ktoré nám umožnia posilniť tieto vzťahy. Potom, pokiaľ ide o to, čo bolo uvedené pred chvíľočkou, Latinská Amerika a Európska únia sú určite dobrými priateľmi, ale je potrebné, aby sme boli eh, možno ešte väčšími spojencami to sú veci, to, to sú dve odlišné veci. A vlastne týmto smerom išli mnohé pozmoňujúce návrhy, čiže ide nám o to posilniť tú, toto strategické, strategické spojenectvo v mnohých otázkach, ako napríklad boj proti klimatickým zmenám, e, podpora inkluzívneho rastu, e, obhajoba demokracie, ľudských práv, právneho štátu. A potom samozrejme to je tá medzinárodná agenda, ktorú zdieľame a ktorá dnes potrebuje jasné posolstva a stabilné spojenectvá v rámci multilaterálnych e, partnerstiev v OSN a tak ďalej. Čiže um, toto, toto, toto, toto všetko sú veci, na ktorých treba pracovať. Teda dnes viac ako kedykoľvek predtým je dôležité hájiť tieto veci a to je Čiže to je dôležité z pohľadu, z pohľadu ekonomického rastu, z pohľadu kvality našich inštitúcií a vy ste, vy ste presne hovorili o tom. Dobre, dobrá správa, dobré riadenie. Samozrejme, jednotlivé aspekty e, sa môžu jednotlivé aspekty sa môžu líšiť, ale myslím si, že e, vieme, o čom hovoríme, napríklad otázka bezpečnosti má samozrejme odlišnú charakteristiku v rámci EÚ, v rámci e, Latinskej Ameriky a tak ďalej. Čiže Chcem veľmi pekne poďakovať práci, za prácu a e, za príspevky pána Sala Franku, za to, že pomohol svojou expertízou, svojimi vedomosťami o regióne, pretože on predtým pripravil správu pre, práve k tejto problematike. No a som veľmi povďačný eh, aj za to, že sme mohli diskutovať možno o takých aj ideologických veciach a tak ďalej. A chcem povedať, že ja sa budem snažiť o, o široký, o veľký konsenzus eh, s tým, že treba samozrejme zohľadniť eh, pozície parlamentu, ale ja si myslím, že je tu vôľa zacieliť túto správu tým smerom, ako som hovoril. Samozrejme, tam sú otázky. Ja som si vedomý, že sú tu otázky komplexnej povahy, ale e, jednotlivé aspekty súvisia s jednotlivými krajinami, ale e, samozrejme parlament už v minulosti indikoval svoju pozíciu, alebo v prípade Kuby napríklad. E, takže budem pracovať naďalej. Ďakujem ešte raz Určite nám všetkým ide o obohatenie, zlepšenie textu. Všetci chceme nájsť, dopracovať sa ku konsenzu a e, k cieľom ktorého bude posunutie európskej agendy, pokiaľ ide o posunenie vzťahov s Latinskou Amerikou. Ďakujem veľmi pekne, pán López. Dobre, ja len pripomeniem, že hlasovať sa na výbore AFED bude 11. júla a potom v septembri sa bude hlasovať e, na plenárnom zasadnutí, takže vyčkáme na nášho ďalšieho hostia, pána ministra z Bosny a Hercegoviny. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí ďalším bodom. Teraz by som chcel medzi nami privítať pána Zvizdiča. Pán Zvizdič, predseda Rade ministrov Bosne a Hercegoviny, sprevádza ho posl- prepačte, ambasádorka pani Lidia Topič a riaditeľ pre obskú integráciu, pán Edin Dilberovič. Chcel by som zároveň veľmi privítať eh, poslancov z Bosny a Hercegoviny, ktorí, eh, ktorí sú účastníkmi seminára k legislatívnemu cyklu, ktoré organizuje Európsky parlament dnes a zajtra. Eh, tento bod je vlastne pokračovaním e, iného bodu pracovného, ktoré, v rámci ktorého sme medzi nami privítali pána Igora Cernadaka v apríli. O mesiac bude summit v Trieste, ktorý bude venovaný e, hospodárskym a dopravným prepojeniam na Západnú Nech sa páči. Uvažení zástupníci, poštované dámy i gospodo, Čast mi je zadovoljstvo biti danas opet sa vama i govoriti na tému európskej integracije. E, som veľmi rád, že tu môžem dnes medzi vami byť a hovoriť o e, Bosne a Hercegovine. Pre nás je prioritou stať sa členom európskej rodiny. Chcel by som vám povedať, že Rada ministrov Bosny a Hercegoviny, ktorej predsedám, je, je odhodlaná prijať všetky opatrenia, ktorých záverom bude naše prijatie do Európskej únie. Pretože, pretože eh, je to dôležité pre našu krajinu. Takéto niečo urýchlilo aj reformy v, našich, v našej krajine. A som veľmi pyšný na to, že európske orgány uznali toto úsilie a že to bolo súčasťou správy z roku 2016. Bosna a Hercegovina tiež uznáva angažovanosť Európskej únie a všetkých jej inštitúcií, vrátanie parlamentu, čo sa týka integrácie do Európskej únie na stretnutie sa pani Mogheriniovou sme dostali e, veľmi dobrú správu o otvorení perspektívy pre členstvo všetkých krajín Západného Balkánu. Podporila to aj vyjadrenia pána komisára Hána, ako aj prijatými stanoviskami v marci tohto roka. No a ja by som preto rád tam povedal, že minulý rok, rok 2016, bol najúspešnejší rok v procese integrácie Bosny a Hercegoviny do Európskej únie. Minulý rok v eh, február, vo februári sme predložili eh, členstvo, no a mm, neskôr bolo, boli prijaté závery eh, o tejto veci a bolo požiadané o stanovisko Európskej komisie k našej žiadosti v decembri potom od komisára Hána dostali dotazníka Európskej únie. No a teda rok 2016 bol najúspešnejším rokom našej histórii Bosna a Hercegovina, tak ako Rada ministrov, ktorý je hlavný generátor procesov európskej integrácie a tak podarilo sa nám za dva roky splniť všetky podmienky a povinnosti na otvorenie rokovaní. No a ja myslím, že dohoda no, no, bola v roku 2008 a vtedy Bosna a Hercegovina spolu s druhými krajinami na Balkáne spolu s Chorvátskom a potom eh, nasledovali ďalšie blokády. My sme to však ukončili, dosiahli sme pokrok a vrátili sme sa znovu na cestu európskej integrácie. No a preto eh, rok 2016 má pred nás takýto obrovský význam, pretože je to jeden z najvýznamnejších rokov eh, Bosny a Hercegoviny, odkedy začali proces, začal proces európskej integrácie. Rada ministrov aj v tomto roku bude eh, pokračovať aj intenzívne v práci. Vieme, že eh, tento rok priniesie veľa víziev, tak v hospodárskom eh, zmysle, ako aj v zmysle integrácie do Európskej únie, zohľadom na všetky výzvy, s ktorými sa stredá, stretávame a ktoré, a ktorým dokážeme úspešne čeliť. Ja by som chcel povedať, že naša ambícia z Bosny a Hercegoviny ostáva stále rovnaká kľúčovým cieľom, alebo záverečným cieľom, alebo cieľ, a, ktorý má dosiahnuť táto vláda, je, aby sme sa v budúcom roku stali kandidátskou krajinou. Členstvo v EÚ, samozrejme, tento cieľ je veľmi ambiciózny, avšak je možné ho dosiahnuť a vychádza e, z jasných a reálnych e, ukazovateľov. Samozrejme, že si uvedomujeme, že ak chceme dosiahnuť tento cieľ, e, tak potrebujeme praviteľ dotazník Európskej komisie a súčasne musíme dosiahnuť riadne fungovanie mechanizmu koordinácie. Všetky organizácie v tomto rámci boli vytvorené a, a tiež technické podmienky boli splnené na to, aby sme pripravili záverečné odpovede na otázky komisie. Prvá fáza odpovedí už bola úspešne ukončená a ostatné všetky zodpovedné inštitúcie v Bosne a Hercegovine na tom spolupracujú. Máme informačný systém, alebo teda vytvárame informačný systém, ktorý podporí dosahovanie cieľa 20 tisíc strán návrhov. hôzme a dostali sme viac ako 3000 otázok v rámci dotazníka. Prvá fáza je ukončená. Teraz sme sa dostali do druhej fázy, kde prácu budú vykonávať pracovné skupiny, ktoré boli vytvorené v rámci mechanizma koordinácie. Po, od týchto pracovných skupín očakávame, že technicky a expertne vypracujú odpovede Bosne a Hercegoviny, ktoré po ktorých bude nasledovať preklad približne 25 tisíc strán odpovedí na otázky Európskej únie. Samozrejme, na to budeme potrebovať určitý čas, ale očakávame, že o tom v ďalších nadchádzajúcich mesiacoch a ten proces sa nám podarí celkovo ukončiť. Samozrejme, že príslušné orgány musíme sa, našim cieľom je sústrediť sa na kvalitu odpovedí a nie na rýchlosť a to je tiež v súlade s odporúčaniami Európskej komisie. My očakávame, že Bosná a Hercegovina e, tento proces e, uzatvorí na nadchádzajúcich a nasledujúcich mesiacoch, tak aby e, koncom prvého štvrť roku mm, sme dostali podporu našich priateľov a môžeme predložiť odpovede a získať kandidátsky štatút na členstvo v EÚ Bosna a Hercegovina je zhodlaná splniť všetky záväzky. Na našej ceste boli vytvorené všetky pracovné skupiny a výbory napríklad pre regionalizáciu. Veľmi bol vytvorený minulý mesiac. Tačo rada pre členstvo budúci alebo rada o prístupe rozšírení zasadne v Bruseli budúci týždeň. No, v roku 2015 v Sarajevo sa uskutočnilo stretnutie odtedy. Uvedomujem, že z hľadiska mm, Víte, práce tohto parlamentného výboru sa objavili problémy. No a avšak v poslednom návrhu členovia výboru pre vstupa eh, predložili vhodné riešenia tak, aby inštitucionálna dimenzia by eh, bola skutočne aj splnená. Ja čo, podľa toho, čo som si prečítal, aj podľa posledných vyjadrení členov výboru, eh, bude táto otázka veľmi rýchlo vyriešená. Myslím, že po dvoch rokoch je najvyšší časom členom výboru A ja by som chcel povedať, že je veľmi dôležité e, práca tohto výboru, no a rada pracuje na dodržiavanie odporúčania Európskej komisie v roku, za rok 2016. A to je dokument, ktorý je e, záväzný pre e, našu krajinu, ktorou a obsahuje rôzne úlohy pre našu krajinu. No, no a keď ich splníme, bude vytvorená e, ďalšia správa o Bosnia a Hercegovine. Bosnia a Hercegovina stále realizuje reformnú agendu, ktorá obsahuje rôzne sektory a oblasti, no a táto reforma e, je spojená rôznymi zmenami. No a bolo realizovaných 18 úloh. No a dnes sa dá povedať, že na úrovni Bosny a Hercegoviny alebo na úrovni Rady ministrov e, je splnených 35 úloh, samozrejme, keď hovoríme o úlohách, ktoré boli e, splnené za posledné dva roky, tak e, hovoríme o 80 80% eh, splnených úloh. Už stupeň eh, realizácie eh, mnohých ostatných krajinách, napríklad v Srbsku je to na úrovni 50%. To znamená, že kumulatívne by sa dalo povedať, že reformná agenda pre Bosnu a Hercegovinu sa realizuje v súhľade s dynamikou v akčnom pláne a s týmito znamená, chceme podporiť domácu spotrebu, chceme obmedziť verejné výdavky a daňové príjmy. No ďalšie účinky sú daňové príjmy. Rástli od roku 2016, ale vyššie o viac ako 4% v roku 2015 a v roku 2017 ešte narastlo 4,5%. Čo sa týka realizácie úloh reformy agendy Bosna a Hercegovina, no musí chrániť stabilitu svojho finančného systému a tiež eh, hodnotenie, ktoré podľa agentúry Moody's za rok 2016 stal eh, pre pozitívnu perspektívu eh, hospodárske prostredie sme sa mu venovali minulý rok a pozitívne vplývalo na hospodársky rast. V roku 2015 bol rast, bol rast HDP 3%, no a predpovede pre Bosnu a Hercegovinu ukazujú, a to sú tiež odhady Svetovej banky pred, spred 7 dní, tie hovoria, že v roku 2017 bude HDP rásť o viac ako 3% a v roku 2018 o viac ako 4%. Ehm, ale aj konkurencieschopnosť našich eh, podnikov. Ehm, ukazovateľ dobrý, konkurencieschopnosť v roku 2016 eh, podľa príslušného indexu rastla o 4,8 a deficit zahraničného obchodu eh, klesol. No a tomto roku sú výsledky ešte lepšie, a dokonca najlepšie za posledných 20 rokov. Vývoz rastol 13 do krajín CEFTA o viac ako 40 no a čo sa týka vývozu do EÚ o 13 73 vývozu exportu namierených do krajín EÚ. Samozrejme, Dôležité sú aj ďalšie priemyselné odvetvia, ako napríklad eh, turizmus. V roku, v roku 2015 eh, počet eh, turistov narastol viac ako 20 v porovnaní s prechádzajúcim rokom. roku 2016 ešte viac narastol tento počet o ďalších 10 takže ten trend pokračuje ešte aj v tomto roku a dosahuje viac ako 25 Sme tiež eh, ľudskou silou, čo sa týka energetiky v regióne. Viete, že máme aj ďalšie priemyselné odvetvia, ktoré sú eh, známe v svojej kvalite, a to je metalurgický priemysel, automobilový priemysel a tak ďalej. Prijali sme tiež eh, Eh, program hospodárskych reforiem eh, pre rok 2017 a 2000 až 2020, eh, ktorý obsahuje komplexný návrh reforiem, podľa ktorých by mala sa zvýšiť hospodársky rast, a zlepšiť maximálna makroekonomická stabilita, fiskálna politika. No a my samozrejme sme v oblasti elektroenergetiky a to je kľúčový ukazovateľ hospodárskeho rozvoja. No a záver to, čo je najdôležitejší makroekonomický problém v Bosne a Hercegovine, treba povedať tomu, že za ostatných 20 mesiacov sme otvorili veľa pracovných miest, kde zamestnávame mladých, pretože e, stále ich nezamestnanosť je stále e, obrovský makroekonomický problém, regionálna spolupráca a, a vzťahy zahraničné sú stále dôležitou súčasťou zahraničnej politiky. No a to sme potvrdili aj konštruktívnym angažovaním v niektorých rámcoch spolupráce v regióne ako berlínsky proces, nasledovali stretnutia Západobalkánskej šestky a tiež stretnutia predsedov vlád Západného Balkána, ktoré sa uskutočnilo e, v marci tohto roka. Ja, ja som to e, ja som bol hostiteľom a spolupracovali sme aj s e, premiérom Talianska. Hovorili sme o posilnení regionálnej spolupráci, čo je téma ďalšej, ďalšieho zasadnutia spolupráce na Západnom Balkáne, ktorý sa uskutoční v Terste. A pri tejto príležitosti musím povedať, že Bosna a Hercegovina vo februári podpísala tiež dohovor o dopravnej únii alebo spoločenstve, čo má veľmi symbolickú hodnotu, pretože to je prvé stretnutie predsedov vlády Západného Balkánu, ktorý sa uskutočnil v našom regióne. No, na jeseň usporiadame stretnutie ministrov zahraničných vecí v krajinách Západného Balkánu s účelom, aby sme realizovali projekty, o ktorých sa, na ktorých sa dohodíme v Terste. Na ďalšom stretnutí v Terste Bosna a Hercegovina očakáva, že Európska komisia uzná naše snahy v rámci reformných úrovní. Čo sa týka agendy pre spoluprácu a že podporí e, tiež projekty, s ktorými kandiduje a ktorými sa vypracovala Bosna a Hercegovina v tých projektoch, ktoré e, sa uchádzajú o európske prostriedky v minulom roku. Neboli, prostriedky, neboli projekty z Bosny a Hercegoviny, pretože vtedy sme nemali vodné stratégie e, v sektore dopravy. Avšak teraz sme sa veľmi dobre pripravili a pripravili projekty v oblasti dopravy, kultúry, ďalších a splnili sme všetky podmienky, ktoré sme e, v tej, týchto oblastiach e, dostali. Prijali sme príslušnú e, dopravnú stratégiu, stratégiu pre ochranu životného prostredia a predpisy alebo úlohy na aproximáciu práva s právom Európskej únie. A tiež na E, náš pokrok. No a preto očakávame, že projekty, s ktorými sme e, kandidovali v oblasti infraštruktúry a dopravy je jeden, jeden v oblasti kultúry vzhľadom na technickú a kvalitatívnu prípravu. Dúfame, že tieto e, projekty budú potvrdené na samite v Terstu a to bude najlepší, najlepšia podpora rastu Bosne a Hercegoviny novej investície, otvorenie mm, tvorba nových pracovných miest a podpora občanov. Čo sa týka súčasnej angažovanosti vo viacstranných rámcoch medzinárodnej spolupráce Bosna a Hercegovina, sa venuje dvojstranným vzťahom s ďalšími krajinami v regióne. Chceme budovať eh, vzťahy, ktoré podporia regionálnu spoluprácu, dialog a správ. V tomto kontexte by som rád spomenul, že koncom roku 2000, roka 2015 eh, sme usporiadali prvé zasadnutie ministrov podpise dvojstranných a eh, No a vo februári a tohto roka sme zorganizovali úspešné návštevy vládov, eh, návštevy ministrov eh, z Čiernej hory a Srbska. No a plánujeme ďalšie zasadnutie eh, ministrov v Sarajeve. No a spĺňame podmienky 15. 15. článku dohody a podporujeme spoluprácu našich ministrov s vládou Čiernej hory. No a dohoda s Macedónskom bola podpísaná v apríli tohto roka. Rád by som ešte povedal, že protokol je dôležitý element dvojstranných vzťahov a dôležité v tomto ohľade je určenie hraníc s okolitými krajinami, tak aby so Srbskom, Bosnou, Hercegovinou a Chorvátskom boli dohodnuté kvôli hraničným prechodom, že pripravíme predlohy, ktoré boli doplnené akcie, akčnými plánmi, tak aby sme čo najskôr podpísali dohodu o hranici medzi Bosnou Hercegovinou, Chorvátskom a Srbskom. Ďalej v roku 2015 eh, sme podpísali dohodu o hranici s Čiernou horou, eh, ktorá už začala platiť. To je pre nás veľmi dôležitá otázka. No a z tohto hľadiska eh, čakám podporu všetkých našich priateľov, tak aby sa táto otázka vyriešila. Vážené poslanky, neposlanci, Bosna a Hercegovina chce pokračovať v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky a preto vítam spoločnú stratégiu Európskej únie a my budeme prispievať k jej realizácii v rámci, ako nám to umožňuje štatút Európskej, v rámci Európskej únie a, a v rámci našich možností. Vzhľadom na to, že, že my máme veľa zahranično-politických víziev, a sme odhodlaní prispievať podľa našich možností dodržiavaní právneho štátu a bezpečnosti vo svete. Veľmi dôležité je, aby sa vybudovali rámce e, na realizáciu operáciu, operácie Európskej únie a riešenie kríz. No a kvôli tomu sme zaslali lista o našich e, snahách o tom, aby naši vojenskí predstaviteľe spolupracovali na misii v Africkej republiky. Takže Bosna a Hercegovina je spolahlivý partner krajín Európskych, Európskej únie a partnerských krajín pri uh, podpore bezpečnosti. Ja by som chcel ešte spomenúť, že bol podpísaný dodatočný protokol Rady Európy o prevencii terorizmu. A po neho sme prijali nástroj ratifikácie a očili realizáciu tohto protokola, pretože sme boli šiestou krajinou, ktorá prijala tento nástroj. A to bolo požadované číslo krajín, ktoré museli podpísať tento nástroj tak, aby začal platiť. No a rovnako sme zmenili zákon, ktorý sa zaoberá občanom Bosnej a Hercegoviny, ktorí bojujú v zahraničí a prijali sme tiež zákon proti terorizmu. V roku 2016 sme sme mali žiadny odchod na eh, cudzie vojska v roku 2016 E, sa nevrátili tisícky ľudí e, zo Sýrie. Bolo ich 46, e, 20 bolo zatknutých a sú pod dozorom našich orgánov. V súhľade so súčasnými informáciami tajných služieb v prvých situáciách v prvých mesiacoch tohto roku je rovnaká. Takže ešte stále, že naši občania neodišli na cudzie boiska. No a boj proti terorizmu vyvíjame stratégiu a tým otvárame dodatočné a ďalšie možnosti boj proti radikalizácie v súlade s ďalšími krajinami v boji proti tomuto proti tejto globálnej výzve. Tiež spolupracujeme na prevencii prania špinavých peňazí a terorizmu. No a to je v súlade s požiadavky Manivala FITF a tiež eh, sa momentálne snažíme prijímať príslušné aktivity vypracováme akčný plán, s ktorým splníme podmienky to, aby podmienky zoznamy so zoznamu so F, TF, no a chceme využiť túto príležitosť, alebo ja by som rád využil túto príležitosť začiatkom tohto roka a či roka podporíme eh, dohodu o dialogu na vysokej úrovni medzi EÚ a Západným Balkánom, tak aby sme prispeli k stabilite celého regiónu a aby sme takýmto spôsobom nahradili, podporili a posilní existujúce mechanizmy spolupráce z regiónu Západného Balkánu. A na záver by som rád povedal, že Bosna a Hercegovina si veľmi váži neustálu podporu Európskeho parlamentu na našej európskej ceste je skupina priateľov Bosny a Hercegoviny v Európskom parlamente už e, oslávila e, prvé výročie svojho zriadenia a sme radi, že s nami spolupracujete no, o podpore Európskeho parlamentu, Bos- parlament, e, o podpore Európska, Bosny a Hercegoviny Európskeho parlamentu a o ňom hovoriť aj v budúcnosti. No a Budeme sa sústrediť na ďalšie dôležité sektory, ako sektor kultúry, ktoré budeme propagovať, pretože Bosna a Hercegovina má výnimočné kultúrne dedictvo a naši kultúrni dejatelia ich úloha a príspevok je jedinečný. No a preto by som rád upozornil na veľmi dôležitý projekt, ktorý je Múzea Arsevik, čo je veľmi dôležité múzeum, ktoré poukazuje na solidaritu najdôležitejších umelcov ehm, 20. storočia v Európe. A na záver ešte jedna otázka ktorá sa často objavovala v posledných mesiacoch, a to je reforma a systému justície. Samozrejme, všetci v Bosne a Hercegovine si uvedomujeme, že musíme reformovať legislatívu, ale to musí byť urobené v súlade e, s požiadavkami Rady Európy e, e, rozsudok Sodeč Finči, ktorý nedávno je ústavný súd Bosny a Hercegoviny. Takže chceme zmeniť zmeniť náš volebnú, volebnú legislatívu, musíme súd, pretože by sa mohlo stať, že budeme spĺňať požiadavky Európskeho súdu alebo Európs súdu v Štrasburgu. Hovorí sa to o exkluzívnosti troch entít, keď ide o funkciu predsedy Rady ministrov. To platí aj pre ďalšie reformy našej ústavy. Ak nebudeme rešpektovať tento rozsudok, bude to, nebude to v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a nebude to v súlade s rozsudkom Sodič Finči Európskeho súdu pre ľudské práva. Takže uvedomujeme si to a musíme sa vynasnažiť, aby tie zmeny boli v súlade s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Bosny a Hercegoviny, ako aj v prípade ďalších krajín súd, ktorý je nadadený Národným súdom. Samozrejme, sme ochotní otvoriť proces reformy volebného zákona, ale dom z ohľadom na ľudské právo. No a všetci relevantní politickí aktéry v Bosne a Hercegovine musíme posilniť naše snahy tak, aby sme eh, posilnili všetky podmienky, eh, splnili všetky podmienky EÚ, eh, e tak aby sme implementovali rozsudok a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a Hm, je jasné, že Bosna a Hercegovina chce stať členskou krajinou EÚ, podporovať mier, e, demokraciu, právny štát, základné práva, ľudské práva a všetky ostatné hodnoty. Európska agenda závisí od ďalších aktivít a preto musíme ďalej implementovať všetky dohody, posilniť regionálnu spoluprácu a vlastne hlavným úlohám práce rady ministrov. No a my chceme ďalej napredovať na ceste európskej integrácie na výhody pre všetkých občanov Bosny a Hercegoviny, ktorí si E, ktorí očakávajú, že Bosna a Hercegovina získa štatút kandidátskej krajiny. Dúfam, že bez dodatočných e, podmienok, ktoré by mohli proces európskej integrácie zbytočne predlžovať. Ja by som chcel požiadať, aby ste nás podporovali e, v našich integračných snahách, tak ako doteraz. A som rád, aby ste nám pomáhali dosiahnuť najdôležitejší cieľ pre Bosnu a Hercegovinu. Ďakujem. Veľmi pekne vítam e, opätovne účastníkov seminára e, k budovaniu kapacít a konkrétne k otázke legislatívneho cyklu. Takže vítam poslancov e, Bosny a Hercegoviny, Firom, Moldavska, Maroka, Nigérie, Peru, Tanzánie, Tuniska, Turecka a panafrického parlamentu. Takže vítajte medzi nami. Kolegovia, zahajujem rozpravu, takže pán Preda ako prvý, nech sa páči. Merci, prezident. Ďakujem pekne. Radi vás tu vidíme v, po roku tu v tomto výbore. Chcem vám poďakovať za stretnutie v Sarajeve spred eh, niekoľkých dní. S kolegom Pičulom sme boli e, vašimi hostiami Máte našu podporu, pokiaľ ide o potrebné reformy, aby integrácia Bosny a Hercegoviny napredovala. Urobili ste množstvo krokov, viac než v predchodzích rokoch. Osobne vám blahoželám a naozaj treba reformistov ako vás podporovať, aby ste pokračovali aby sme vyvrátili určitú percepciu, vnímanie, do akej miery rytmus e, reforiem bol spomalený. Myslím si, že máte e, určite rozhodnosť na tie, dotiahnuť tieto reformy, pokiaľ ide o odpoveď na dotazník Európskej komisie. Viem, že by ste rovnako ako aj my chceli, aby Bosna a Hercegovina čoskoro dostala štatút kandidátskej krajiny. Politický leadership je tu veľmi dôležitý, um, reformné aspekty a rovnako tiež hľadanie kompromisov. Mám tiež, mal som tiež možnosť Eh, mal som možnosť navštíviť eh, v Luke eh, toto posolstvo odovzdať pánu ministrovi zahraničných vecí vašej krajiny s kolegami z Zhromaždenia Republiky Srbsky, aj takisto prezident Dodič. Je to súčasťou toho procesu. Nemôže byť jediným vzdialeným E, e, aktérom, partnerom v komunikácii. Dôležité, aby bol aktívny v tom procese, hlavne v tých dôležitých e, krokoch pri vytváraní odpovedí na dotazník. Tešíme, že tu vidím kolegov z parlamentov, pretože často máme problém často s poslancami. Bohužiaľ, E, e, hoci verejne som apeloval na kolegov, hlavne kolegu Tadiča, aby prekročili, prekonali e, prekážky, ktoré nám bránili výmene názorov. Pán Tadič zmenil názor, ako som pochopil. Dúfam, že je prekonaná teda prekážka a môžeme sa pravidelne stretávať a vypočuť si to, čo na naši bosnianskí kolegovia e, vnímajú ako dôležité v tomto procese. Nebudeme za túto krajinu e, rozhodovať, nechceme nikoho nahrádzať, nebudeme môcť rokovať, e, dať odpovede, ale môžeme dať túto možnosť výmen názorov, osobitne pokiaľ ide o prekonávanie prekážok moja otázka je, aký by bol pre vás ideálny scenár v prípade dotazníka, pokiaľ ide o otázky a komisie, kedy by ste boli vlastne spokojní s dobrou odpovedou, kedy by vaša krajina sa stala vlastne dobrým kandidátom. Ďakujem. Pekne ďakujem, pán e, Picula, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne. Naozaj eh, ma teší, že medzi nás prišiel dnes pán Denis Vizdič a, a eh, medzi dvomi zasadnutiami sme mali čas len týždeň, čiže nedávno v Sarajeve, keď eh, sme ho navštívili s pánom Predom, a teraz môžeme pokračovať v našom dialogu. V prvom rade chcem poďakovať pánovi predsedovi, ktorý nám odprezentoval ukazovateľ v spojitosti s prácou vašej vlády, čo, čo dokazuje, že Bosna a Hercegovina môže dobre pracovať a môže priniesť výsledky a že problémy možno riešiť napriek komplexným eh, okolnostiam, eh, ktoré ktoré často možno bránia eh, tým, ktorí by radi urýchlili proces pristúpenia. Um, ja viem, že ehm, samozrejme vy máte priateľov v parlamente, ktorí vám chcú pomôcť prekonať vaše interné problémy a ktorí vám chcú pomôcť eh, k lepšiemu porozumeniu v rámci EÚ um, Bosna Hercegoviny, ale um, samozrejme bola tu istá dynamika 2015-2016, ktorá spomalila v prvej polovice roku 2017 celý proces do istej miery. Čiže ja by som sa vás rád spýtal na dve veci, ktoré sú z môjho pohľadu relevantné ktoré sú relevantné z pohľadu uh, úspechu reforiem uh, v Bosne a Hercegovine. Ide o prvom, ide o prvom rade fenomén, ktorý sa týka mnohých krajín medzi Baltickým morom a Balkánom. E, ide o únik mozgov tej čas, najproduktívnejšej časti populácie, ktorý má samozrejme závažné demokratické, demografické dôsledky. Od 90. rokov viac ako 23 miliónov ľudí odišlo e, do západnej Európy. Máte nejaké informácie, ktoré by mohli byť relevantné z tohto pohľadu? Um, ako predseda Rady e, ministrov Máte, mm, predpokladáte nejaké opatrenia, ktoré mohli pomôcť zastaviť tento exodus mladých ľudí z Bosny a Hercegoviny a najmä kto bude, alebo teda kto bude e, oporou všetkých tých reforiem, keď všetci odídu, najmä mladých ľudí. Potom otázka sociálneho dialógu. Ide o to, že všetci sociálni partnery by mali byť zapojení do procesu reforiem, čiže môžete nám povedať niečo k sociálnemu dialogu, ktorý realizuje váš kabinet. No a chcem vám verejne poďakovať za pozvanie, e, za podporu po, po dvoch rokoch e, po dvoch rokoch bol zriadený parlamentný výbor, respektíve jeho činnosť odblokovaná, takže e, parlamentný dohľad e, môže fungovať. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, vážení kolegovia, o stručnosť, aby potom um, mohol náš host reagovať. Pán Radoš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravite, gospodine predsedniče Vieša ministra. Vítajte medzi nami, pán Zvistič. Vítam aj parlamentných kolegov z Bosny, Hercegoviny. Vítam pani veľvyslankyňu. Ďakujem veľmi pekne za informácie o pokroku, o opatreniach v vašej krajine Spomenuli ste aj finančnú konsolidáciu, hovorili ste aj o finančných otázkach, e, o daniach a tak ďalej, ale predsa len e, vás čaká ešte veľa práce. Hovorili ste o 50 e, 8% dovozu vlastne pokrýva vývoz, čiže e, Bosna a Hercegovina je závislá od, e, vývozu, od dovozu, čiže produ- úroveň produkcie je na nízkej úrovni. To treba vyriešiť. Ja sa chcem spýtať teraz následovné. Ide o dotazník EÚ. Uh, e, Samozrejme, e, odpovede na otázky e, si vyžadujú koordináciu na jednotlivých e, úrovniach. To znamená mechanizmus koordinácie, ktorý ste prijali a ktorý je um, jeden z najkomplikovanejších, najkomplexnejších koordinačných mechanizmov um, spomedzi kandidátskych krajín. Um, čiže ja sa pýtam, či tento koordinačný mechanizmus využívate a akým spôsobom to funguje. Um, išlo o jednu z dôležitých podmienok na pokračovanie pozitívnych vzťahov medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ. Je to takisto aj ukazovateľ toho, um, ako dokáže Bosna a Hercegovina fungovať. Čiže ja, mňa by naozaj zaujímalo to, ako fungoval mechanizmus koordinácie a akým spôsobom sa bude tento mechanizmus implementovať v ďalších fázach. Pani Fajon, nech sa páči. Hvala lepa, predsedujúči. Um, ehm, v, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som vás rada chcel privítať eh, v Európskom parlamente. Vy ste nám hovorili o veľmi úspešných a ambicióznych eh, krokov na ceste do Európskej únie. Máte plnú podporu nás, kolegov v Európskom parlamente. No a teraz úprimne, teraz sa skôr to, čo povedal kolega Predaja, sa teším, že budeme mať spoluprácu s poslancami parlamentu, čím skôr tým lepšie. No ale ja cítim nedostatky transparentnosti v európskej integrácie na strane Bosny a Hercegoviny, tam ako sú zapojení, zapojení poslanci, ale aj občianskú spoločnosť médií, no a čo, čo sa týka médií, nedávno sme s kolegami poslali list s výzvou, ako strane televíziu BHRT. Nedávno sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Sarajeve a myslím, že ste tiež sa zúčastnili. No a a, a vám beža, bolo, že a, zánik televízie BHRT a, by bol nepriateľný, bol by to prvá krajina, ktorá by nemala verejnoprávnu televíziu. No a ja sa chcem spýtať, čo konkrétne môžete vy urobiť, no a ako pomôcť televízii ako takej, Myslím, že to bude veľmi dôležité v rámci samotného procesu európskych reforiem. To je moja konkrétna otázka, keď sa týka samotného boja proti terorizmu a radikalizácie. Dali ste nám pozbudivé informácie, ale mňa zaujíma, ako spolupracujete tiež s druhými krajinami v regióne, ten eh, stracha eh, tam existuje, aké je tu spolupráca, aké informácie a čo ešte treba, alebo čo môžeme očakávať od eh, Bosny a Hercegoviny v boji proti radikalizácii. Ďakujem pekne. Pekne ďakujem. Nech sa páči. Hvala všetko, svým uvaženim. Veľmi pekne ďakujem. Vážení poslanci, veľmi pekne ďakujem všetkým za položené otázky. Veľmi pekne ďakujem aj za vaše e, blahopriania za to, že ste uznali vynaložené úsilie, za to, že ste vynaložili aj pokrok, ktorý zaznamenala naša krajina. Naozaj sme posilnili právny štát, regionálnu spoluprácu a e, to všetko sa udialo v posledných dvoch rokoch. Môžem s pýchou uviesť, že sme sa vrátili na cestu, na ktorej sme boli pred nejakým časom a ja, a ktorá dúfam, že nás povedie smerom k Európskej únii. A hovorím, na to samozrejme treba ekonomický pokrok, pokrok v reformách a najmä pokrok um, v spolupráci s našimi susedmi. Takže odpoviem po poradí na jednotlivé otázky. Pán Preda, ktorý je môjim priateľom, uh, takisto hovoril o dotazníku, o dynamike, ktorú sledujeme pri vypracúvaní dotazníka. Nuž, áno, podľa posledných údajov inštitúcie našej krajiny začali zavádzať e, odpovede do jednotného informačného systému, aj keď sme e, stratili takmer 4 mesiace. Čiže nakoniec sa vygeneruje v nadchádzajúcich mesiacoch odpoveď, ktorá bude reprezentatívnou odpoveďou za celú krajinu. Čo je dôležité? Dôležité je, aby nebolo kladených viacej otázok, je dôležité, aby sa začala vyhodnocovať kvalita odpovedí a aby počas prvého trimestra budúceho roka, aby sme dostali e, kladné stanovisko a aby sme, e, aby sme získali štatút kandidátskej krajiny. Chcel by som opätovne zdôrazniť, sme naozaj e, zaviazaní a neexistuje žiadna iná alternatíva pre Bosnu a Hercegovinu. A keďže uplatňujeme a realizujeme všetky reformy, ktoré sú ťažké a bolestivé, nuž e, to si to, e, myslím si, že si ten kandidátsky štatút zaslúžime, zaslúžime si, aby tá dlhoročná blokáda skončila a tá dohoda, stabilizačná dohoda bola podpísaná pred 8-9 rokmi a po celý ten čas uh, sme, sme boli vždy, ešte samozrejme s výnimkou Chorvátska, sme boli najlepšie situovaní, pokiaľ ide o cestu do Európy. Nechceme byť obeťou žiadnych ďalších eh, blokovaní, chceme naplniť naše záväzky a eh, pristúpiť k Európe. A je jasné, že musíme samozrejme naplniť to, čo sme slúbili. To je zásadné. A na to je dôležité mať v rukách jednotné pravidlá pre komisiu, ktorá bude vykonávať túto prácu. Áno, počul som, čo povedal pán Tadič pred pár dňami. Povedal, že posledná, posledný návrh, e, teda tá posledná verzia návrhu je taká, že ju môže akceptovať. To znamená, že sa otvára, otvárajú dvere k riešeniu tohto problému po dvoch rokoch. Bolo by dobré, aby pán Tadič e, teda prikyvol, aby to potvrdil. Áno, ďakujem. Zdá sa, že áno, že potvrdzuje to, čo e, potvrdzuje moje slova. Pán Picula, vaša otázka, áno, e, mladí odchádzajú, únik mozgov, to je obrovský makroekonomický problém našej krajiny a mm, je pravda, že mladí odchádzajú zo západného Balkánu. Je to naozaj obrovský problém. My v rámci všetkých rozvojových a investičných programoch zapracúvame takýto faktor. Teda pracujeme na podpore malých a stredných podnikov, pracujeme na tvorbe nových pracovných miest a e, zamestnaneckých miest, ktoré by boli namierené najmä na mladých, čiže aby mladí si ľahko hľadali prácu. Opakujem, za uplynulých 20 mesiacov sme vytvorili Eh, desiatky tisíc eh, pracovných miest v rámci reálnej ekonomiky a mnohé z nich sú práve určené mladým. Preto potrebujeme ale zreformovať aj vzdelávací systém a ja naozaj dúfam v to, že reforma sa spustí čo najskôr aby e, vedomosti mladých dokázali reagovať na potreby pracovného trhu. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, to je dôležité určite v každej demokratickej spoločnosti a my tomu rozumieme, pochopiteľne. Um, partnerstva, e, Un, samozrejme partnerstva, napomáhajú k riešeniu legislatívnych problémov a s cieľom ochrany pracovníkov, s cieľom obhájiť a ochrániť ich právo na zamestnanie, na dôstojné pracovné podmienky a tak ďalej. A ďalšia vec, ktorou samozrejme všetci súhlasíme, odbory, ktoré zastupujú pracujúcich, mus, sa e, musia byť náležite nezávislé, politicky a finančne nezávislé, pretože len takýmto spôsobom budú môcť zastupovať príslušným spôsobom pracujúcich z mojej krajiny. Ďalšia otázka. Položil ju pán Radoš. Áno, koordinačný výbor, koordinačný mechanizmus. E, to všetko, tá, tá, táto, tento výbor je zastúpený na všetkých úrovniach. My sme vytvorili 33 pracovných skupín s viac ako 500 členmi, ktorí pochádzajú zo všetkých e, správnych úrovní našej krajiny. E, sú tam hlavní členovia, sú tam členovia, ktorí zastupujú, ktorí sú reprezentantmi všetkých úrovní orgánov Bosny a Hercegoviny. Samozrejme aj kantony sú zastúpené v rámci um, tejto štruktúry. Čiže realizujeme takýmto spôsobom koordináciu odpovedí na dotazník, aby odpovede na otázky mohli poskytnúť skutočnú panorámu a skutočnú e, predstavu o tom, ako to naozaj vyzerá. Pani Fajon, vy ste hovorili o rádiu, televízii, o verejných službách telekomunikačného charakteru u nás. Áno, my sa domnievame, že verejné služby musia byť e, odborné, nezávislé, finančne nezávislé na to, aby mohli e, profesionálne informovať našich občanov, aby im dokázali odprezentovať prácu rozlučných orgánov Bosny a Hercegoviny. A práve, na, a, a, a práve rada ministrov e, veľakrát finančne pomohla e, týmto inštitúciám, aby mohli byť nezávislé. A teraz očakávame, že mm, bude predložený návrh, ktorý by vyriešil otázku e, rádiových a televíznych služieb v našej krajine a dúfame, že takýto návrh zákona bude schválený a pomôže problém uvedený problém riešiť. Pokiaľ ide o spoluprácu s inými krajinami, s našimi susedmi, v prípade boja proti extrémizmu a terorizmu, my sme podpísali zmluvu, dohodu s Europolom, ktorá bola blokovaná nejaký čas, teraz sa odblokovala, čiže áno, náležitým spôsobom spolupracujeme s policajnými orgánmi, s spravodajskými službami rozličných krajín spolupracujeme s Europolom, celkovo s regiónom a so všetkými krajinami sveta, so Spojenými štátmi, Európskou úniou a tak ďalej, pretože terorizmus je svetovou hrozbou, sveto je, nebezpeč, je nebezpečím nás všetkých, nikto nie je chránený, čiže naozaj musíme pracovať a na to sa aj zameriavame. Čiže aby sa nevracali zahraniční bojovníci, ktorí pochádzajú od nás. Čiže hovorím, tento rok nebol ani, sme nezaznamenali ani jeden prípad, nemali sme žiadny atentát e, alebo extrémistický akt alebo akt e, etnickej netolerancie. Čiže je veľmi dôležité um, zapojiť aj aj náboženských lídrov, aby nám pomohli v tomto boji proti extrémizmu. Čiže vďaka tomu sme za uplynulý rok a pol mohli zabezpečiť eh, ochranu eh, pred terorizmom a dúfame, že aj do budúcna tomu bude tak. Mm, je to dôležité z pohľadu budúcnosti E, ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť. Chcel som ešte raz opätovne zdôrazniť e, našu odhodlanosť. Sme odhodlaní ďalej pracovať, sme odhodlaní posilňovať reformy, medzinárodnú regionálnu spoluprácu v rámci vzájomného porozumenia a Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za všetko vašu prácu, ktorý ste... E, dúfam, že do budúcna budeme úplnými partnermi, tak ako mu tomu bolo doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ďakujem veľmi pekne, veľa šťastia a príjemný pobyt v Bruseli. Mm. Bueno, continuamos. Pokračujeme, vážení kolegovia. Silent, please. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente punto. Ideme na ďalší bod, ktorým sú politické vzťahy s ASEANom. Budeme skúmať už po druhých krát správu z vlastnej iniciatívy k politickým vzťahom s ASEANom. 3. máj bol čas, časovou lehotou, do ktorej ste mohli predkladať pozmeňujúce návrhy, bolo potom 162 a Um, celkovo správodajca pán Butikofer predložil 15 kompromisných návrhov. Nech sa páči, máte slovo. Chair. Ďakujem. Už ste spomenuli že sa nám podarilo dohodnúť sa na 15 kompromisných návrhoch. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívnu a kooperatívnu prácu. Chcem tiež vyjadriť vďaku voči EEES ktorí podporili našu prácu. Chcem e, tu povedať len dve poznámky. Jedna sa týka kompromisného návrhu číslo 6, odsek 6. Chybou sa stalo, a bola to moja chyba, vynechal sa text e, e, z textu, teda, na ktorom sme sa dohodli na stretnutí tieňových. Dnes každého poinformujem, že chcem predložiť ústny pozňujúci návrh zajtra, aby sa to napravilo. Na konci kompromisného návrhu číslo 6 bude nasledovný text. the interest of the EU in furthering engagement with the region through all ASEAN-led processes. It would be uh... Takýto text e, e, by bol, teda bolo by škodou, keby sme tento zámer e, byť aktívnym partnerom v tých procesoch, ktoré vedie ASEAN. Je to nekontroverzné, bolo by škodou to vynechať a druhá poznámka, ktorú by som rád povedal, sa týka odseku 10 návrhu správy, kde sa navrhuje oslavovanie tohto ročného výročia spolupráce ASEAN-EU, kde by došlo k výmenému programu um, mladých lídrov počas predsedníctva ASEANu singapurského, teda v roku 2018. Informoval ma generálny tajomník EEAS, eh, e že sú pripravení podporiť to nástrojom partnerstva, ak eh, AFED príjme návrh. To je naozaj tiež pozitívna podpora. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al señor Tanok. Ďakujem pekne, pán Tanok. Well, I hadn't asked for the floor, but I'm very happy to take... Hoď som nežiadal slovo, rád pohovorím. Je mi cťou, že tu môžem byť pri tejto výbornej správe tieňovým spravodajcom. Mnohí porovnávajú ASEAN s EÚ, tak to je trošku predčasné. S ASEAN je len taká voľná, voľné zlúčenie krajín s rôznymi kultúrami a vládmi a rôznymi vzťahmi Dúfame, že v budúcnosti sa to stane sa to stane jednotným obchodným blokom, kde môžeme vyvinúť obchodné vzťahy. Keďže tu nie je colná únia, môže to trošku potrvať. Určite si to zaslúži odporúčania a povzbudivé e, slova pre viac e, integrácie obchodnej takisto pokiaľ ide o, o ekonomiky. Ehm, určite je to vízia, také želanie do budúcnosti a podporujem tú správu a ďakujem za, za prácu pána Butikofira s jednou výnimkou asi EKR podporí všetky kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Tiež chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Takisto e, spolupráca pri spracovaní kompromisov, vidím tu množstvo možnosti e, e, obohatenia správy cez pozmienice návrhy. Bol by som si býval želal, keby pozmeňujúce návrhy e, príjmal odvážnejšie, kde ide o posilnenie demokratickej účasti občanov, v mhm. bilaterálnom zmysle posilnenie dialógu na fórach, ktoré sme navrhli. Vo všeobecnosti si myslím, že zajtra hlasovaním zaujmeme dobrú pozíciu, pokiaľ ide o vytvorenie hospo- e, teda jednotlivých fóriem spolupráce s krajinami ASEANu. Pani Lochpiller. Tiež si myslím, že je to dobrá správa. Množstvo pozmeňujúcich návrhov a kompromis 9 o ľudských právach a verejnej diplomácii, ktorý sa zapojil s vašim dovolením, že tu je pán Businis. Uh, E, jedna požiadavka e, tejto správe hovorí o tom, že vítame prvý politický dialog eu SEAN k ľudským právom z oktobra 2015 a tešíme sa na ďalšie formy takéhoto dialogu. S tým súhlasím, ale myslím si, že by bolo nápomocné vypočuť si z EAS, e kedy ďalší takýto politický dialog sa zamýšľa Teraz je, to, je tu máme 40. výročie spolupráce EU a e ASEAN. Možno by bolo dobre vypočuť si to tento rok. Možno pán Busín z EAS by mohol na to zareagovať. Ďakujem. Len e, veľmi rád odpoviem na túto otázku. Pokúsili sme sa viackrát, rátane minulého roka, počas laoského predsedníctva ASEANu zorganizovať druhé, druhú edíciu politického dialogu k ľudským právam z ASEAN. Ukázalo sa bohužiaľ to, to ako nemožné z množstva dôvodov, takže sme požiadali filipínske predsedníctvo a teší ma, že môžem oznámiť, že konkrétne postupujeme na organizácii druhého vydania politického dialogu o ľudských právach s ASEANom. Ku koncu tohto roka, malo by to byť v novembri, pracujeme na dátume, agende, programe. Dúfame, že prekonáme všetky potenciálne prekážky. Celkom jasne sme našim priateľom z ASEANu, že podľa náš politický dialog, ktorý sme zorganizovali v 2015 v Bruseli, by nemal zostať len osamelou iniciatívou, že by to mala byť pravidelná časť našich e, vzťahov. Pracujeme veľmi konkrétne na zorganizovanie druhého vydania v novembri. Dúfam, že to čoskoro bude môcť byť potvrdené. Veľmi pekne Businy. Týmto zatvárame tento bod. Zatra sa bude hlasovať na výbore, potom v septembri na plenárnom zasadnutí. Takže ďalším bodom nášho rokovania... E, žiadali ste o slovo? Nie? Žiadali ste o slovo k tomuto bodu? Žiaľ bez mikrofónu. Um, um, Ospravedlňujem sa, že som sa tu takto vynorila. Hovorím za pána Davida Martina, pretože nemohol sa dostaviť. To, čo on by rád povedal, je toto. Chce poďakovať e, spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Teší ho, že kľúčové aspekty súčasných vzťahov e, s regiónom sú tu pokryté, takisto sú tu je tu potreba, aby sa prehlbovali vzťahy ASEAN nie je nielen jeden z najdôležitejších partnerov po obchodnej stránke, ale tento región pri zmene globálneho usporiadania e, nadobúda na dôležitosti. Chceli by sme e, byť s týmto silným aktérom v budúcnosti má ASEAN potenciál byť kľúčovým aktorom otázok, ako je e, spory v Juhočínskom mori, dôležitý partner v regióne, pokiaľ ide o environmentálne otázky, otázky ľudských práv a nekonvenčnej bezpečnosti. EU tu môže poskytnúť mnohé ako existujúci model e, e, integrácie Chceme podporiť mierovú spoluprácu, ktorú ASEAN podporuje v rámci e, svojej štruktúry. Môže sa robiť mnohé sdielaním najlepších skúseností s partnermi z ASEANu. Naša skupina predložila viacero pozmeňujúcich návrhov. Tieto sa dobre zapracovali do kompromisov. Ďakujeme však našim tieňovým ďalším správpodajcom a pánu Budikoforovi za to, že tieto pozície zapracovali. E, jedna z obav Davidov je tá, že táto správa, e, e, keďže prebiehajú diskusie s ASEAN o obchodných zmluv a otázky regionálneho zmluv o, o voľnom obchode by mali sa zohľadniť nemili by sa tu riešiť interné otázky EÚ. To odzrkadlia naše pozmeňujúce návrhy. Skupina SAD sa teší za hlasovanie v prospech e, tejto správy zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme na ďalší bod, e, čiže druhé preskúmanie k správe o politických vzťahoch s Indiou. Čiže schváľovať sa táto správa... Bude, prosím? Áno? Prepačte, chcel som reagovať jednou vetou na poznámky, ktoré kolegovia e, mi adresovali, pokiaľ ide o vzťahy medzi politickými a obchodnými vzťahmi EU a SEAN. Naozaj som sa usiloval hovoriť e, s predsedom e, výboru INTA, aby ten text, ktorú táto správa má, nebola v rozpore s tým, čo, o, e, sa, o čo sa usiluje INTA. Dobre, takže považujem tento bod za uzatvorený. Už nikto viac nehla, sa nehlási do diskusie. Takže hovoril som o tom, že správa e, sa plánuje schváliť e, na plenárnom zasadnutí v septembri pred summitom, ktorý bude následne v New Delhi. Pozmeňovacích návrh bolo 194 a pán predsed, pán správodajca teda predkladá 16 kompromisný návrh. Pán predaj správodajcom, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne. Na úvod by som uvítal rokovania s politickými predstaviteľmi k správe, pokiaľ ide o politické vzťahy s EU s Indiou. Väčšina našeho e, výboru by chcela, aby vzťahy medzi týmito dvoma demokraciami sa posilňovali a zajtrajšie hlasovanie dúfam potvrdí tento výsledok. Je to dôležité posolstvo, ktoré určite sa prejaví na jeseň v našom samite s Indiou. Táto vôľa zblíženia a pozmeňujúce návrhy i sériou konkrétnych návrhov. Trval som v pôvodnej správe na ne, e, nevyhnutnosti vývoja postoja, ktorý bude koherentný voči Indie. Ide o krajinu, ktorá zaberala minulý rok v našej globálnej strategii len marginálne miesto. Počas posledného samitu sa prijeli závery, ktoré by sa brali, mali brať vážne a prijať sa. Treba e, e, smerovať k výsledku, ktorý bude ekonomicky výhodný i sociálne výhodný pre obive strany kompromisné pozmeňujúce návrhy sa opierajú o veľký potenciál spolupráce v oblasti zahraničnej politiky, kde máme množstvo víziev. Bezpečnosť, e, bezpe- e, terorizmus, extrémizmus, radikalizácia, nelegálna migrácia, zvýšená spolupráca, pokiaľ ide o, o zvládanie možných konfliktov, to by bolo podľa nás veľmi vhodné. V rovnakom zmysle zvýšená spolupráca na úrovni OSN, angažovanosť jasná v prospech rešpektovania medzinárodného práva v partnerstve k krajine, krajine garantom na, na medzinárodnej úrovni množstvo prepojení v oblasti zahraničnej politiky sa v pôvodnom texte identifikovalo cez pozmeňujúce návrhy kolegov. To naznačuje zaujímavú spoluprácu s Indiou a EÚ. Napríklad v oblasti námornej e, činnosti proti pirátskej činnosti. Tiež partnerstvo v oblasti e, životného prostredia kde posilnenie partnerstva by e, neprospelo len životnému prostrediu, ale by to bol i stimul medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti. Ďalší identifikovaný segment je výmena e, personálu medzi a ľudí všeobecne medzi oboma entitami, študenti, vedci, kultúrni pracovníci, zintenzívnenie kontaktov, dodatočná pozornosť v oblasti ľudských práv, či už je otázky, či sa týka práva žien, náboženskej eh, slobody, náboženského vyznania. Tieto základné práva treba lepšie chrániť. To sú niektoré posolstva, kde sme sa s tieňovými spravodajcami zhodli, za čo im srdečne ďakujem. Ak by sme si želali, aby to bolo silné posolstvo, ktoré si vypočujú i ďalšie politické inštitúcie, nemali by sme sa e, utopiť v prílišných detailoch bez pridanej hodnoty. Treba len zdôrazňovať tie principiálne body, zbližovanie, identifikovanie, miesta, kde možno konať a odporúčania k našej spolupráci v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Hill. Uh, you, And, uh... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem tiež spravodajcovi za vynikajúcu správu a za konštruktívnu spoluprácu. Myslím, že to váži všetci tieňoví spravodajcovia pri tejto správe. Myslím, že je najvyšší čas a dobrá príležitosť pre nás eh, zamerať sa na vzťahy v India a identifikovať eh, oblasti, kde je a eh, potenciál pokroku a myslím, že táto správa to presne robí. No, toto je dôležité, pretože mnohé globálne politické zmeny, ktoré sa dejú, hlavne vo vzťahu k USA a ich posunom k izolacionizmu. No a Nová India majú mnohé spoločné záujmy, na ktorých by sme mohli vybudovať dôležitú spoluprácu. Kristian už hovoril o mnohých, ale ja by som k ním ešte doplnila niečo. Povedala, že je skutočne dôležité, aby sme spolupracovali v boji proti klimatickým zmenám a zaistili globálny záväzok žene parížskej agendy a kdy máme dôležitého spojence, zistiť stabilitu, ale tiež môže byť a, eh, a, eh, dôležitým partnerom v regióne Juhočínskeho meru, eh, mora, ale oblasť, ktorú sme sa ešte nezaoberali, tak ako by sme mali, sa týka boja proti terorizmu a radikalizácie a, a sú tu ďalšie záujmy posilnenie počítačovej bezpečnosti. Viem, že hlavnou agendou pre nás sú tu, je tu rast a zamestnanosť, ale skúsia dialog s Indiou a posilnenie obchodných eh, prepojení nám môže pomôcť v tejto oblasti. oblasti. A myslím, že je veľmi polotovania hodné, že z, v otázke FTA nebol dosiahnutý pokrok. Viem, že sa na to nesústredíme, ale už to je 10 rokov a myslím, že je dôležité, e, je to s kolegami z predstavnou medzinárodnom obchodu, FTA e, má zdvojnásobiť vývoz EÚ do Indie a tiež to umožní dôležitý politický signál o hlavnej pozícii EÚ po Brexite. Ja teším, že nás čakajú že sme svetkami těch posunů, čo sa týka FTA, počas návštív premiéra Indie v Nemecku a v Európe. Musíme týchto náznakov ďalej pokračovať. Už sa hovorilo o tom, že sa uskroční summit, ktorý v Dili a je dôležité, aby sme udržali politickú dynamiku a preto je dôležité, aby správa prijala konštruktívny prístup. No ako tieňová spravodajkyňa vítam, že sa nám podarilo zabezpečiť cel kľúčových pozmeňujúcich návrhov, kompromisoch a ďakujem spravodajcovi za ne, čo sa týka CSR, FTA, o zameraním na chudobu, rešpektovanie klimatických zmien a ľudské práva. Myslím, že tá správa je vyvážená a dôležité je, aby sme boli opatrní hľadiska práce pred ďalším summitom. Máme tu na programe prezentáciu štúdie, takže poprosím o stručnosť, pán Tenok, nech sa páči. Well, I'll keep this very... Áno, ja to poviem veľmi stručne. Nina Gill a sa vracame do roku 99, keď sme založili v parlamente skupinu priateľov Indie. Nina Gill, jedna zo zakladajúcich členiek, a bola neskôr predsedničkou delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Indiou. India je stále najväčšou globálnou demokraciou a v budúcnosti bude mať väčšiu populáciu ako Čína, ehm, má historické spojení s Európou, jak Francúzsku, Veľkej Británii, Portugalsku, spoločný cieľ boja proti klimatickým zmenám a boj proti e, medzinárodnému globálnemu džihadistickému terorizmu a globálneho obchodu. India je členom zo skupenia BRIC, jej, jej hospodárstvo rýchlo rastie a v tom bode budeme musieť uzavrieť dohodu v voľnom obchode Bohužiaľ, to bude asi potom, čo naša krajina opustí EU. Ale v mnohých členských krajinách eh, sú obrovské skupiny, a obrovské diaspory obyvateľov Indie. Eh, ale čo si ľudia neuvedomujú, eh, tak momentálne dvaja premiéry členských krajín EÚ majú indické korene. Premiér Costa z Portugalska a len pred dvoma týždňami nový premiér Írska je z polovice Ind, takže poprvýkrát máme takéto e, kultúrne dedičstvo, takže tie spojenia s Indiou sú skutočne veľmi silné. Ďakujem pekne. Ehm, Bognár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi za vašu správu. Mám pár pripomienok. Poprvé, kompromise 7 stručne uvádzate VTO, ale akceptujete náš pozmeňujúci návrh číslo 100, kde sa hovorí o zásobách obilia ríže. To je veľmi dôležité pre živú obyvateľstva, ak mozu nepríde v ten čas, kedy by mal prísť. Takže ja myslím, že to je veľmi dôležitá vec. A tie pri prebiehajúcich diskusí budú o tejto téme, by sme mali posilniť pozíciu Indie. Je to veľmi dôležité pre ľudské práva. A druhá vec, ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli sa prísnejšie vyjadriť k interným problémom, hlavne čo sa týka náboženského extrémizmu. pozíciu práv a tak ďalej. No a ďalšia veca, ktorá tu chýba, to je tiež otázka generických liečiv, ktorá sa neuvádza v tejto správe, takže vo všeobecnosti som spokojný so správou, myslím, že je dobrá, ale tieto veci by tam mali byť uvedené. Záverom udelím slovo z IAS pani Veronike, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod chcela poďakovať spravodajca Predovi predaviateľom i spravodajcom za túto veľmi dobrú správu, za ktorú ďakujeme. Ja konávam za veľmi dobre, že správa, kde tým smerom ako naše oddelenie VSVČ, bol sa to tým nedostatočným využitím potenciálov vzťahov EU-India. My sa tešíme na vykonanie strategickej revízie týchto vzťahov v budúcich rokoch a tešíme sa na summit na jeseň. Bude vychádzať, bude vychádzať z predchádzajúceho summitu a agendy 2020 a, a eh, dodať ešte niektoré z dialogov, ktoré rozhodujeme o námornej bezpečnosti, o, o nám, počítačovej bezpečnosti, o mnohých výzvach, ktoré si tak jasne uvedli správe. No a čo sa týka stanoviska USA, je to spojené s veľkou neistotou. Budete budovať partnerstva v svete a s takými veľkými demokraciami ako India. No a čo sa týka zahraničnej politiky, súhlasíme, že máme spoločné výzvy, ktoré sa tu spomínajú aj otázky kontaktov jednotlivých ľudí, alebo teda obyvateľstva. Mm, pracujeme na Erasmus Plus a je pre nás, no, s spokojnosťou sledujeme nárast počtov programu Erasmus Plus a budeme to, dúfame, naďalej podporovať. No a dialog o ľudských právach z Indiou je dôležitý aj pre pred eh, summitom. Dúfam, že táto správa bude pokračovať eh, ďalej mm, dôležitými špiráciami do našich úvah a tešíme sa na pokračovanie spolupráce. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovať sa bude zajtra a potom v septembri na pléne. Sí. No. no. Vale. Bueno, vamos a pasar al segundo. K ďalšiemu bodu, ktorým je prezentácia štúdie, pripomínam, že ide o bod za zatvorenými dverami, teda naozaj poprosím, aby v miestnosti zostali len poslanci, zamestnanci politických skupín a um, predstavitelia Európskej únie.